to je spoločná rozpráva o e, finančných nástrojoch, nástrojoch financovania. K tomu patrí viacero správ, hlavne odporúčanie do druhého čítania správa pána Görenca, potom finančný nástroj pre rozvoj a rozvojovú spoluprácu, odporúčanie do druhého čítania ďalej pani Lochpiller a pani Gál, finančný nástroj na celosvetovú podporu demokracie a ľudských práv, ďalej odporúčanie do druhého čítania pána Mitchella, finančný nástroj pre rozvojovú spoluprácu a odporúčanie do druhého čítania pána Šolca vytvorenie finančného nástroja na spoluprácu s priemyselnými krajinami. Najprv dostanú slovo všetci spravodajcovia. Prvý prehovorí pán Görens na 4 minúty. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Návrh nariadenia, ktorým sa zavádzajú zariadenia pre krajiny AKT v sektoru banánov, dnes vstupuje do druhého čítania. Ja vám pripomeniem, že v prvom čítaní sme žiadali o maximálne opatrenia v prospech krajín e, AKT, ktoré vyvážajú banány, ktorých situácia sa e, javí ako zhorčujúca. E, ak splatí do dohoda VTO so Spojenými štátmi, a s štátmi v Latinskej Amerike, ktorá bude riešiť clá na banány. Dovozné clá na banány, ako s nimi počíta táto dohoda, sa budú znižovať zo 76 eur na tonu na 114 eur za tonu do roku 2017. Na Naopak banány z krajín AKT budú mať aj naďalej vojny voľný vstup, bezcelný vstup na trh EÚ. Ich situácia bude však menej príznivá potom, čo e, vstúpi do platnosti obchodná dohoda, preto tieto krajiny začali rokovať z EÚ o sprievodných opatreniach pre trh s banánmi, tzv. BAM. E, náš výbor, v ktorom som spravodajca, e, v prvom čítaní navrhol takto zlepšenie oproti pôvodnému návrhu. Okrem iného to, že sa musí zdôrazniť e, zlepšenie životných podmienok a znižovanie chudoby ako hlavné ciele tých sprievodných opatrení. Po druhé, aby drobní pestovatelia a malé podniky boli považované za hlavných príjemcov týchto opatrení. Za tretie, aby e, nariadenie venovalo osobitnú pozornosť e, faktorom súvisejúcich e, so životným prostredím, zdravím a právnymi normami. Ďalej zavedenie kritéria pro transparentnosť a tiež dohoda o predbežnom vyhodnotení, ktorá by mala predbehnúť 18 mesiacov pred vypršaním celého programu. Doplňme ešte, že parlament a rada sa vzhľadom na financovanie z prírodných e, opatrení e, e, do roku 2011 dohodli, teda parlament rada sa dohodli a aký tento postup výrazne zodpovedá očakávaniam krajín AKT. Sú však ešte otázky týkajúce sa horizontálnych aspektov a článku 290 Lisabonskej zmluvy. Tento článok potvrdzuje náš E, naše požiadavky. Ide o strategické rozhodnutie príjmané komisiou v oblasti financovania vonkajších činností. Rada doteraz e, nepripisovala parlamentu úlohu, ktorá mu prináleží v súvislosti s fungovaním tohoto finančného nástroja. Chcem naozaj zdôrazniť, aby bolo teda jasné, že my odmietame aby sa táto vec neustále opakovala. Pretože naše kroky v rozvojovej oblasti sa premietajú do každodenného života ľudí. V rámci výboru sme veľkou väčšinou e, odhlasovali text, ktorý vám teraz predkladám na schválenie. Ďakujem. A teraz e, má slovo ďalšia spravodajkyňa pani Loch Piller tiež na 4 minúty. Nech sa páči. Ďakujem pani predsednička. Poskytovanie ľudských práv, podpora a demokratických štruktúr, takisto boj proti korupcii. To sú centrálne požiadavky tých, ktorí v Tunisku, v Egypte, v Jemene idú na ulice, aby mierumilovne e, plný nádeje sa snažili dosiahnuť zmenu, aby aj ľudia v Magrebe a v arabskom svete mali právo na e, slobodu tlače, e, slobodné voľby, dobré E, dobrý podiel na politickom živote. Náš finančný nástroj pre demokraciu e, chce naozaj e, implementáciu týchto práv a v daných krajinách sa mu darilo konať len v obmedzenej forme, pretože podmienky sú tam také, že tí, ktorí majú iný názor, musia rátať s prenasledovaním. Ako sme včera počuli na pracovnej skupine, komisia Eh, už pripravila detailné plány na to, aby sa finančný nástroj využil tak, že eh, strednodobo, krátkodobo i dlhodobo vznikli projekty, ktoré túto demokratickú transformáciu tak ako ju vidíme teraz v Tunisku, aby sme ju teda podporili a aby v budúcnosti sa mohol z toho vyvinúť model, ktorý sa dá použiť kedykoľvek, keď v iných krajinách dochádza k takýmto zásadným transformáciám. Dúfam, že komisia poznatky delegácií parlamentu, ktorý, ktoré, ktorá šla do Tunisie, využije napríklad reform, v oblasti reformy justičného systému. Podpora e, ľudských práv a demokracie je tak štrukturovaná v rámci tohoto nástroja, aby sa podporili tí, ktorí E, majú záujem alebo pracujú na zlepšení situácie ľudských práv. Môžu to byť vlády, medzinárodné ľudskoprávne e, e, inštitúcie, ale aj jednotlivé osoby. Tí, ktorí potrebujú podporu v tomto boji. Je to dobrá štruktúra práve preto, že umožňuje za určitých okolností bez súhlasu daných vlád konať priamo to nevnímam ako e, zamiešavanie sa do vnútorných e, záležitostí, pretože povaha ľudských práv je práve e, daná tým, že je nad, nad všetkými štátnymi štruktúrami. Samozrejme, že jednotlivé projekty, ale aj vytváranie ťažiskových bodov tohoto nástroja preverovať a neustále kriticky vyhodnocovať a revidovať Doteraz bol tento nástroj len relatívne nový a dáva teda zmysel, e, nedáva zmysel na, úvod robiť málo výpo, e, hodnotenia s malou výpovednou hodnotou. Naopak je dobre pripraviť je, e, pripravené evaluácie, ktoré budú mať za cieľ zvýrazniť účinky jednotlivých opatrení Takisto musí byť možné aj prípadné nové orientovanie ťažisk a pracovných metód. Doplnkovosť jednotlivých finančných nástrojov je základným princípom práve aj tohoto nástroja financovania. Napriek tomu v praxi stále konštatujeme, že tento relatívne malý finančný nástroj je potrebný na financovanie takých projektov, ktoré e, musia byť napojené na geografický finančný nástroj. A takáto otázka súvisí aj s dialogom o ľudských právach. Preto by sme v žiadnom prípade nemali súhlasiť s e, kráteniami týchto, ta, takéhoto nástroja. Musíme dbať aj na to, aby tu nedochádzalo k financovaniu e, takým smerom, ktorý je vlastne nepotrebný. A ešte k delegovaným aktom, ku ktorým doteraz nedošlo k žiadnemu žiadnej zhode, a to u žiadneho finančného nástroju. V mnohých poliach politiky, napríklad životné prostredie, doprava, nie, nie je spor o tom, čo sa vníma ako delegovaný akt. V zahraničnej politike je však tento bod veľmi sporný. Práve po Lisabonskej zmluve je veľmi dôležité, aby sme my ako parlament mali práva spolurozhodovania smerom k strategickému e, dotváraniu finančných nástrojov aj v zahraničnej politike. Ďakujem. Ďakujeme pani Lochpiller a teraz má slovo pani Gál, takisto na 4 minúty. Ďakujem. Milí kolegovia, milí zástupcovia komisie, všetko to, čo pani Lochpiller e, nám už bola povedala, všetko toto e, má e, veľký význam, keď si e, sprítomníme to, že vzhľadom na veľmi napätú medzinárodnú situáciu, pozrieme sa na Tunisko a Egypt, vzhľadom na túto situáciu teraz e, smeruje veľká pozornosť práve na tento finančný nástroj. Práve preto by mohlo byť veľmi dôležité to, aby tento finančný nástroj bol uvedený e, priamo na mieste e, do praxe. To je práve prvý dôvod preto, prečo parlament e, žiada to, aby sme vykonávali kontrolu nad vykonávaním tohoto nástroja. V oktobri minulého roku došlo k prvému čítaniu v oblasti obsahových častí tohoto návrhu išlo o to, že mimovládky priamo na mieste by mali dostať podporu a tu e, sme súhlasili so všetkými ostatnými inštitúciami. Teraz v druhom čítaní ide o e, druhú stranu mince, menovite o demokratické kontrolné právo moci parlamentu a o dohodu v rámci medziinštitucionálnych prepojení v tejto súvislosti. Tento finančný nástroj je e, už počas celého roka eh, interinstitucionálne diskutovaný a Lisabonská zmluva kontrolné právomoci parlamentu len potvrdila, posilnila delegovanými právnymi aktami a my si v tejto súvislosti myslíme, že je dôležité tieto delegované právne akty tu použiť. Toto je prvý dôležitý príklad toho, že úloha Európskeho parlamentu od 1. decembra 2009 e, naozaj vzrástla. E, očakávať možno to, že počas druhého čítania a počas sprostredkovania, počas zmierovacieho konania e, kontrolné právomoci parlamentu budú potvrdené. A my sme názoru takého, že v prvom rade práve tento nástroj si vyžaduje použiť a byť aplikovaný na právny štát, e, na podporu ľudských práv, čím by vlastne sa podporil vždy boj aj za práva detí, žien, boj proti trestu smrti a ďalším ponižujúcim e, neludským praktikám, čiže e, podpora ľudských práv ľudí žijúcich v najhorších podmienkach. A práve preto je tento nástroj taký dôležitý podporované by mali byť aj mimovládne organizácie, ktoré veľmi často sú e, výrazne znevýhodňované e, v daných tretích krajinách. A práve preto my, parlament, musíme mať právo spolurozhodovania, keď ide o stratégie a e, rámcové programy, keď sa tieto vypracovávajú, takisto keď sa vypracovávajú rôzne plány. Okrem toho by bolo asi dôležité realizovať každoročné kontroly a e, v tomto smere môžeme urobiť oveľa dôležitejšie kroky, ako keď budeme len každých 7 rokov na konci daného finančného cyklu oznámili svoj názor. A práve preto vás prosíme o to, aby ste nás pri tomto podporili, aby sme v duchu Lisabonskej zmluvy mohli konať a dúfam, že komisia a aj rada ukážu pochopenie pre tieto naše požiadavky. Ďakujeme a teraz z rady spravodajcov e, ďalší rečník, pán Šolc, a to tiež na 4 minúty. Vážená pani predsedajúca, pán komisár, kolegyne, kolegovia, finančný nástroj pre spoluprácu s priemyselnými krajinami e, bude menený v, tomto legislatnom období 300 e, 48 miliónov eur by malo byť vydaných na spoluprácu v tejto oblasti Erasmus Mundus, akademická výmena, e, environmentálne e, projekty, obnoviteľné energie. Malé a stredné podniky by mali byť v tejto oblasti osobitne zohľadnené. Taký, ten tzv. E, ICI plus, to je nový bod, to je podpora programov takých, ktoré nespa- nespadajú pod všeobecný eh, rámec rozvojovej pomoci. Sú to tiež eh, opatrenia, ktoré sa týkajú vysielania európskych študentov do vysoké, do, na vysoké školy v eh, Latinskej Amerike, Afrike či Ázii. Práve dnes pri rastúcej, rastúcom význame spolupráce s týmito štátmi za umožnenia možného vývoja treba rátať s takýmito krokmi z geografického z geografických daností a možností treba vychádzať a konštatovať, kto za čo a za akých podmienok by mal byť finančne podporovaný. Nové v tomto nástroje aj to, že v nariadení sa predpisuje pri poskytovaní prostriedky to, aby partnerské krajiny dodržiavali pracovné normy, podmienky a takisto e, aby dôležito tým dielom prispievali k otázke skleníkových emisí. Rovnako dôležitá je otázka právneho štátu a dôstojnej ľudskej práce. Práve preto, že teraz vstupujeme do druhého čítania, chcem zdôrazniť, že považujem za absolútne nevyhnutné postarať sa o to, aby pri poskytovaní finančnej pomoci sme sa držali základných princípov e, Európskej únie a aby tu neboli žiadne ústupky pri podpore rozvojových krajín treba dbať na koherentnosť politík, predovšetkým na súlad s opatreniami proti e, kríze v oblasti potravín. Väčšinovo, hoci aj tesným rozdielom sme e, prijali, že ani pri ICI plus e, nebudeme robiť ústupky. Ideme do druhého čítania so zvýšeným chápaním tohoto nástroja. ICI plus E, e, dosia- tu sme dosiahli medzi radou a parlamentom dobrý kompromis a prispôsobili požiadavky na, po- na e, výzvy budúcnosti. Do tejto miery sa zdá, že je všetko v poriadku, ale naďalej zostáva otvorené, aké budeme v budúcnosti riešiť otázku rozdelenia právomoci na základe Lisabonskej zmluvy, pokiaľ ide o oba legislatívne piliere EÚ. Ide o otázku demokracie, tzv. delegovaných zákonoch. Európsky parlament, ako aj komisia a rada, majú rôzne názory e, na toto, e, o čo ide vlastne. My chceme, aby sme mohli splniť našu povinnosť voči voličom. Chceme preverovať, či viacročné strategické plánovanie komisie vedie k implementácii našich e, princípov budúcnosti bola komisia bohužiaľ veľmi často byrokratická. My ako zákonodarca e, žiadame o to, aby sme mali svoje právo veta. Predsedovia skupín a výborov sa zhodujú na tom, že budeme musieť za, tento demokratický, za tieto demokratické práva bojovať. Kolegyne, kolegovia, doterajší šie správanie ukazuje, že pri rozpoznávaní týchto princípov vo všetkých troch orgánoch EÚ e, nie sme si zajedno. Dnes práve preto e, energeticky obhajujeme naše právo na kontrolu, pretože Európska komisia v zmysle zákonodarcov musí konať a nie podľa vlastného rozhodovania. Ďakujem. Ďakujem, pán Scholz. G. Mitchell tu zatiaľ nie je a preto Pokračujeme komisiou a slovo dostáva komisár De Chucht. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážené poslanky, vážení poslanci. Ja tu nahrádzam Andrisa Pibalksa, ktorý je v zahraničí vzhľadom na iné povinnosti. Ide o, o finančné nástroje v zahraničných eh, vzťahoch. Takže na úvod by som sa chcela poďakovať všetkým správodajcom, pani Lochbiller, pani Gál, pánovi Mičelovi, Šolcovi a Görensovi. Spolupracovali sme na týchto témach veľmi dobre. Okrem e, delegovaných aktov sme sa v zásade zhodli na všetkom, teda všetky tri inštitúcie. Sú teda určité ešte neotvorené otázky. Ide teda o nové interštitucionálne vzťahy v novom zmluvnom prostredí. Nachádzame sa vo veľmi zložitej situácii politicky aj operatívne. Partnery to často nechápu, pretože implementácia e, takýchto aktov je vnútornou záležitosťou EÚ. Ja ako komisár nemám v kompetencii tieto nástroje, ktoré sledujú mnoho cieľov, vrátanie obchodu. A teda ide o to, aby sme zostali relevantným aktérom v zahraničných eh, vzťahoch. V oktobri sa o tom hovorilo, bolo prvé čítanie, ktoré sa neskončilo úspechom. Parlament eh, čaká, aby článok 290 bol uplatňovaný. Ide tam o delegované akty a chcú teda, aby na strategické dokumenty a akčné programy bol uplatňovaný presne tento článok. Rada však v prvom čítaní e, zamietla takýto postup podľa delegovaných aktov. Veľmi dôležité je, aby sme čo možno najskôr dospeli k dohode, hlavne pokiaľ ide o ICI+, a pokiaľ ide o BAM. Komisia v opačnom prípade nebude schopná rozpočet náležite implementovať. Pokiaľ ide o ICE+, ICI+, pardon, tak sa iste zhodneme všetci na tom, že tento nástroj vznikol na podporu záujmov EÚ vo vyspelých krajinách. Niektoré z nich sú kľúčovými strategickými partnermi a skrátka oni už nemôžu čakať, kým sa administratívne pripravíme. E, sú tu ďalší, ktorí sa snažia vyplniť tie medzery, ktoré vznikajú, e, podporujú rôzne infraštruktúry, podniky a tak ďalej. Pokiaľ ide o BAM, opatria týkajúce sa banánov, e, tu môžem len zdôrazniť, že ide o vec súvisiacu so ženevským dohovorom, ktorý ukončil dlho trvajúci spor na pôde VTO a GATT. Trval takmer 20 rokov tento spor. Opatrenia týkajúce sa banánov podporujú 10 krajín AKT vyvažujúcich banány, pokiaľ ide o prispôsobenie sa zníženiu preferenčnej marže v dôsledku ženevskej dohody. Je veľmi dôležité, aby bola zachovaná kredibilita Európskej únie ako medzinárodného partnera, tak dôležité, aby dodržiavali naše medzinárodné záväzky, a hlavne pokiaľ ide o krajiny AKT vyrábajúce a vyvažujúce eh, banány. Eh, keď sa pozrieme na celkovú situáciu eh, v oblasti potravín, niektoré krajiny sú v plnej miere závislé od vývozu jednej či dvoch komodít. Takže naozaj si myslím, že to je nevyhnutné opatrenie. Uvedomujeme si obavy parlamentu, pokiaľ ide o tie viacročné programy a strategické dokumenty, že chcete byť zapojení. A komisia prišla s návrhmi na posilnenie kontrolu parlamentu a navrhli sme viacero kompromisných riešení. Tieto však nezískali podporu ani v parlamente, ani v rade tieto návrhy komisie. My chceme e, zopakovať e, náš záväzok z minulého oktobra, že chceme naozaj dospieť k spoločnému riešeniu medzi tromi inštitúciami teraz v druhom čítaní. Ďalšie omeškania majú rozpočtové, politické, právne a dokonca aj socioekonomické dôsledky. Zároveň máme zmenu komitologického systému v dôsledku Lisabonskej zmluvy Európsky parlament má nové právomoci, takže môže zohrávať silnejšiu úlohu v tých e, štruktúrách zahraničnej politiky, teda môže sa zapájať vo väčšej miere, čo prispie ku komunitarizácii zahraničnej politiky. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pán komisár, hovorí pani predsedajúca. Teraz sa dostávame k rečníkom v menách politických skupín. Ako prvý vystúpi za EPP kolega Ponga na minútu a pol. Nech sa páči. Merci, madame présidente. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Európsky parlament sa dnes už po druhý krát venuje zmenám nástroje, nástroja rozvojovej pomoci. Ide hlavne teda o DCI, ECI+, a BAM. Pre nás sú dôležité hlavne tie opatrenia týkajúce sa banánov, e, kde sú partnerskými krajinami krajiny AKT. Ide o zníženie preferenčných colných sadzieb vychádzajúce z dohody v Ženeve v roku 2009 s USA a s krajinami Latinskej Ameriky. Komisia prislúbila krajinám AKT podporu, ide o 190 miliónov eur, aby tieto mohli obstáť v novej konkurenčnej situácii. Komisia prišla s návrhom, e, ktorý podporujeme z obsahového hľadiska, ale rada e, nešla touto cestou a preto dnes máme druhé čítanie. Rada odmietla uplatnenie postupu delegovaných aktov, pokiaľ ide o, strateg- o, strate- o strategické dokumenty a viacročné programy. Teda prínosy Lisabonskej zmluvy nebolo možné uplatniť. Európsky parlament ale na svojich podstatných právach trvá. Chceme krajinám AKT vyslať jasný politický signál v tom zmysle, že Európsky parlament ich podporuje a tých 190 miliónov by malo byť uvoľnených čo možno najskôr. Vyzývame radu, aby teraz v druhom čítaní uznala, že Európsky parlament iba chce svoje práva podľa Lisabonskej zmluvy. Rada by mala ústúpiť, krajina prišla Európska únia prišla so záväzkami voči krajinám AKT a teraz ich musíme aj naplniť. Ďakujem veľmi pekne, pán Ponga. Pán Ponga, je tu jedna otázka, modrá karta na vašu adresu od pána Dartmoutha. E, dovolíte? Áno, nech sa páči, pán Dartmouth. Nož, uvedomil si prosím pán rečník, že taňový poplatník, hlavne ten Brit, že by možno boli radi, keby tých 190 miliónov eur bolo zmrazených a to možno e, navždy. E, neuvedomili ste si to náhodou? Um Nech sa páči, teraz máš možnosť reagovať, ak chcete, pán Ponga. Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Ja by som len chcel povedať následovné. Existujú medzinárodné dohovory, dohody na základe ktorých EÚ prijala určité záväzky z očí voči krajinám AKT. Je to skrátka naša povinnosť tieto záväzky splniť. A ja si nemyslím, že by tých 190 milión, 190 miliónov malo dostať zmrazených. Ďakujem, ďakujem pekne. Teraz pokračujeme e, rečníkmi v mene skupín a teraz za socialistov a demokratov dostáva slovo pán Tyrolien na minútu. Nech sa páči. Merci, e, madame e, Ďakujem pekne, pani predsednička. Jednomyselné stanovisko. Jednomyselné stanovisko parlamentu, ktoré teda dnes príjmeme, poukazuje na to, že tie delegované akty pre nás zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. Ide o BAM a táto blokáda je podľa nás trápna, pokiaľ ide o našich partnerov z krajín AKT. My sme prislúbili kompenzáciu a príslušné prostriedky zatiaľ neboli uvoľnené, hoci e, Ženevská dohoda e, toto požaduje. Takže znova apelujeme na radu. Chceme presadiť právomoci parlamentu, musíme mať právo spolu rozhodovať, hlavne pokiaľ ide o zahraničné otázky. My nechceme uh, ustúpiť rade a komisii. Transparentnosť musí byť uh, v našej práce podľa zmluv. Ďakujem pekne. Pán, pán Lambsdorff ani pani Brantner tu nie je, takže teraz dostane slovo za ECR kolega Deva na minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. To je výborné, že som sa takto, bol takto uprednostnený. Táto otázka má technické, ale aj humánne aspekty, pokiaľ ide o chudobu. Takže v tejto spoločnej rozprave by som chcel v prvom rade povedať rade, že Európsky parlament bude kontrolovať monitorovať, samozrejme otvorene a transparentne, spôsoby, ako sa vydávajú prostriedky našich daňových poplatníkov, pokiaľ ide o medzinárodný rozvoj. Ak rada toto nedokáže uznať, ak nedokáže uznať, že delegované akty by mali byť súčasťou interných postupov parlamentu, aby sme mali naozaj právo kontroly, tak eh, pani predsednička, na čo tu sme? na čo tu sme, ak e, nemôžeme splňať e, to, čím nás poverili naši voliči, naši daňoví poplatníci, pokiaľ ide o prostriedky, ktoré nám v dobrej viere dávajú, e, že ich teda komisia bude vydávať na medzinárodný rozvoj. Po druhé, banány Tam sú tiež viaceré aspekty, ktoré je potrebné, potrebné zohľadniť. A daný poplatník sa v tom už neorientuje. Máme FAT, dohodu o voľnom obchode a my teraz musíme dať kompenzácie krajinám, ktoré vyrábajú, pestujú banány. Ďakujem pekne, pán Deva. Váš rečnícky čas vypršal, hovorí pani predsednička. Pokračujeme Ďalším rečníkom pani Veržia tu nie je, tak pokračujeme ďalším rečníkom a to je za EFD pán Dartmouth. Nech sa páči na minútu. Ďakujem pekne. Áno, je tu určité opodstatnenie každého z tých štyroch finančných nástrojov, ktoré dnes rozoberá Európsky parlament. Ale keď ich vezmeme ako celok, ich cieľ, ich cieľom je podporovať otázky politiky, zahraničnej politiky Európskej komisie. Komisár to jasne vyjadril vo svojom úvodnom, úvodnom prejave, za čo sa mu chcem poďakovať. My teraz všetci e, vieme, kto za to zaplatí. Sú to naši daňoví poplatníci, ktorí už sú žmykaní rôznymi spôsobmi, neproporčným spôsobom. To budú práve britskí daňoví poplatníci. Tie náklady týchto finančných nástrojov zatiaľ nie sú známe napriek snahám našich kolegov zistiť túto výšku. Takže ešte raz, e, komisia koná nezodpovedne, pokiaľ ide o hospodárenie s peniazmi iných ľudí a preto nepodporíme ani jeden z týchto návrhov. Ďakujem pekne. Máme tu modrú kartičku pre vás. Pán Lightfried ju zodvihol, akceptujete ju. Nech sa vám páči, pán Lightfried, 30 sekúnd máte. Ďakujem pekne, pán Dartmouth. Ja som si všimol vo vašich prejavoch, že sa snažíte vždy chrániť toho britského daňového poplatníka, stále to tu nastolujete. A ja sa pýtam, vy sa vnímate výlučne ako zástupca malej skupiny Veľkej Británii, alebo máte pocit, že ste zástupcom Európskej únie? Aspoň trošku, či máte takýto pocit. Ďakujem pekne. Teraz máte 30 sekúnd na reakciu. Môžem prosím odpovedať? Ja som spomínal nielen britských daňových poplatníkov, ale aj tých európskych vo svojom prejave. Ale bol som zvolený Britmi a nie občanmi inej krajiny. Takže vnímam ako svoju primárnu zodpovednosť reagovať na potreby Britov, ale samozrejme, že mi ide o záujmy všetkých Európanov e, vo všetkých krajinách, vrátane vašej Rakúska, pretože aj ich prostriedkami sa mrhá pri budovaní týchto veľmi krehkých ríš. Ďakujem pekne. Teraz pokračujeme jednotlivými rečníkmi. Pardon, nie, pokračujeme tými, ktorí tu predtým neboli. Teraz na dve minúty za zelených dostáva slovo pani pani Brandner, Ďakujem pekne prvom rade by som eh, sa chcela venovať otázke flexibility, pokiaľ ide o finančné nástroje v oblasti eh, zahraničnej. Za minulé týždne či mesiace sme si všimli, že došlo k viacero nepredvídaných eh, udalostí, rôzne katastrofy vyvstali a nemáme tu takmer žiadne marže v príslušných rozpočtových kapitolách. Máme tu jeden nástroj, ktorý je flexibilný, je to nástroj stability a ten sa často používa na iné nástroje, než na aké bol vytvorený. Takže myslím si, že sa zhodneme na tom, že potrebujeme väčšiu mieru flexibility pokiaľ ide o nástroje zahraničnej politiky. Musíme však zdôrazniť, že to mm, môže ísť iba ruka v ruke s demokratickou kontrolou. Teraz prebieha boj o tejto otázke a my musíme signalizovať, že pokiaľ ide o budúcnosť finančných nástrojov, je potrebné zvýšiť ich flexibilitu e, ruka v ruke s možnosťami demokratickej kontroly. Po druhé, myslím, že sa musíme zamyslieť nad tým, ako podporujeme e, rozvojové krajiny USA včera zdôraznili to prepojenie medzi rozvojom a konfliktami a tie krajiny, ktoré trpia konfliktami, um, majú často veľké problémy aj s chudobou. Uh, takže tie naše nástroje nie sú na to prispôsobené. Máme európske misie v niektorých z týchto krehkých štátov, uh, ktoré spolupracujú s našimi finančnými nástrojmi, niekedy lepšie, niekedy horšie. Takže musíme sa zamyslieť nad tým, ako by sa to dalo celé skoordinovať. A ešte na záver, udalosti v Severnej Afrike nám ukazujú, že je potrebné podporovať demokraciu, ľudské práva, ako aj rodovú rovnosť. Mali by sme posilniť naše snahy v tejto súvislosti. Ďakujem, ďakujem pekne, pani Brandner. Teraz dostáva za nezaradených slovo pán Griffin, teda mal by to byť on, ale nie je tu, hoci tu pred chvíľou bol, preto ideme pokračovať jednotlivými rečníkmi a ako prvý vystúpi pán Brok na minútu a pol. Frau prezident. Vážená pani predsednička, pán komisár, dámy a páni, Myslím si, že by sme mali hovoriť celkom jasne, pokiaľ ide o tieto finančné instrumenty, tak nástroje musíme rozdielať medzi exekutívnymi a legislatívnymi úlohami. Nie je to úlohou parlamentu ako také, aby nejako robil management, alebo aby e, sa exekutívne zúčastňoval na vykonávaní týchto aktov, ale takisto by sme nemali e, dlhodobo fungovať tak, že nemôžeme zasahovať ak by to bolo proti, ak by sa zneužívali nejako tieto právomoci proti vôli zákonodárcov. A preto by sme sa mali pozrieť na to, aby sme mali skutočne možnosť, aby sme mohli nejaké rozhodnutie aj stiahnuť v prípade, ak implementácia zákona nie je v duchu zákonodárca. Akékoľvek je už nejaký právny predpis, či už sú to delegované akty alebo niečo iné, musíme očakávať konkrétne kroky zo strany komisie a rady, pretože inak by to mohlo viesť k tomu, že by sme mali ešte menšiu právomoc vyjadrovať sa k exekutívnym otázkam. A ešte by som chcel nadväzať na to, čo povedala pani Brantner. Parlament presadil už dávno nástroj na podporu ľudských práv s možnosťou že by mohol podporovať týmto spôsobom občianskú spoločnosť v krajinách, kde sú diktatóri. A dnes vidíme, že napriek vôli zákonodárcu komisia a aj služba pre vonkajšiu činnosť tento, názor, tento nástroj vôbec nevyužívali. Čiže rozhodujúci bod je, ako sa pozrieme na situáciu, ktorú teraz máme napríklad v Severnej Afrike. A ide tu určité zlyhanie politického charakteru. A preto musíme meniť právomoci. Pani predsednička e, skrátila príhovor pána Broka. E, Teraz dostane slovo pán, pani Gomeš. Nech sa páči. Mubarak musí ísť preč. To sú uh, hesla egyptských demonstrantov, ale v Tunisku to takisto nebolo odlišné. Ľudia idú na ulice, aby demonstrovali a vyjadrili sa proti utláčaniu, ktoré tam museli znašať celé 10 ročia. Vyjadrujú sa za svoje práva, ktoré majú. Máme určitú stabilitu, ktorú v tomto regióne musíme podporovať. Nástroje, ktoré na to má k dispozícii Európska únia, musia byť využívané na to, aby sa podporovali aktivisti v oblasti ľudských práv, na to, aby sa podporoval právny štát, slobodné voľby a demokracia. A preto tieto finančné nástroje musia byť posilnené, musia byť flexibilizované na to, aby v takýchto situáciách mohli byť uplatnené, aby mohli byť kombinované s geografickými eh, nástrojmi financovania. Zároveň musíme mať adekvátnu kontrolu zo strany parlamentu. Ďakujem pekne, pani Gomez. Teraz dostane na, slovo, na minútu slovo pán Migalsky. Ďakujem pekne. Pani predsednička, pán komisár, pani Gomeš má pravdu, pani Lochwiller má takisto pravdu, keď hovorí, že udalosti v Egypte alebo v Tunisku mali byť podporené z našej strany a mali si vyžiadať našu pozornosť. Skutočne tie nástroje, o ktorých tu dnes hovoríme, nám umožňujú konať v takýchto prípadoch, predovšetkým pokiaľ ide o nástroj financovania ľudských práv a demokracia. som presvedčený, že toto by sme mali zdôrazniť a podporiť, pretože práva, ľudské práva sú skutočne univerzálne. Právo na život v demokracii, právo na život v krajine, ktorá by bola slobodná a ktorá pri, akceptuje ľudské práva, to je samozrejme niečo prirodzené. Čo je dôležité, je, že ten druhý nástroj e, umožňuje pomoc aj v ak úrady v danej krajine, ktoré sa chce pomôcť, takýto peniaze nechce, pom- nechce prijať. Bielorusko potrebuje našu pomoc. Aj iné krajiny východného partnerstva potrebujú naše, našu pomoc. A tieto nástroje by sme mali uplatniť aj tam. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Teraz má slovo pán Tavareš. Ďakujem pekne, pani predsednička. Hovoríme tu o celej sérii balíčkov finančných nástrojov, ako Napríklad správe pána Goensa je tu finančný nástroj o spolupráci, rozvojovej spolupráci, ale takisto aj tie e, nástroje, ktoré tu predstavil pán Šolc, to sú konkrétne nástroje, ktoré môžu ovplyvniť životy tisícky, tisícky, tisíciek ľudí. Rada sa však obáva a aj nechce mať spolurozhodovacie právo pri týchto nástrojoch. Takže čo tu teraz máme? Máme tu spoločné nespolurozhodovanie. My spolurozhodujeme, rada to, zaplati, rada to zabrzdi, čiže také, takto nemôžeme postupovať ďalej je to skutočne smutné, ak to tak môžem povedať, keď si, napriek, keď si zoberieme eh, keď zoberieme do úvahy článok 290 o delegovaných aktoch, tam je úplne jasne povedané, ako máme postupovať. Eh, je tam napísané, že chceme využívať tieto finančné nástroje napríklad pre utečenecké tábory a tak ďalej. A ak, sa, ak sa bude rada aj ďalej takto zdráhať, tak nebudeme môcť využívať tieto nástroje, ktoré by vlastne mali pomôcť ľuďom a e, normálny rozvoj nebude možný. Teraz má slovo pán Stojanov, nech sa páči, máte minútu. Ja by som sa chcel zasadiť za návrhy parlamentu. Parlamentu upozorňuje na svoje práva, ktoré boli mu delegované cez Lisabonskú zmluvu, ale musíme posilniť našu kontrolu ako takú, nielen pokiaľ ide o delegované právne akty, kto, o ktorých tu hovoríme. Skutočne potrebujeme aj dodatočnú kontrolu, pretože tu ide o miliardy eur, ktoré sú investované do projektov, Ide o finančné prostriedky, ktoré sa častokrát dostávajú do vreciek diktatúr, zatiaľ čo v týchto krajinách sú milióny ľudí, ktorí žijú v obrovských problémoch chudoby. A finančné prostriedky Európskej únie sa jednoducho nenasadzujú alebo neplatí sa nimi presne to, čo by sa od nich očakávalo. Nevy, nevyplácame ich na to, aby sme financovali luxusný život diktatúr. Musíme si to uvedomiť a takto aj postupovať. Pani Barbara Matera, minútu a pol, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, ctení kolegovia a kolegyne. Opakovane musíme potvrdiť našu úlohu v rámci Európskej únie aj smerom na vonok. Požadovanie ľudských práv a základných práv, tak ako to je vyhlásené aj v vyhlásení ľudských práv z roku 1900 48 a tak ako to je aj napísané v našej v našich dohodách, e, to je základ a základný princíp našej politiky. Nariadenie z roku 2006 číslo 1889 zriaduje nástroj financovania na podporu demokracie a ľudských práv e, v svete. Musí tu ísť o konkrétny, účinný a flexibilný nástroj, ktorý sa bude využívať predovšetkým podľa potrieb v danej situácii pokiaľ ide o stratégiu externej spolupráce a implementácie finančných prostriedkov, využívania finančných prostriedkov, môžeme hovoriť, ale musíme sústrediť sa predovšetkým na to, aby to bolo čo možno najúčinnejšie vynakladané. Nemôžeme však odvracať oči od zodpovednosti voči demokratickým kontrolným orgánom parlamentu a preto podporujeme tieto delegované právne akty, ktoré mm, zodpovedajú týmto úsiliam. Ďakujem pekne. Pane Matera, na váš príhovor je zo strany pána Migalského modrá karta. Akceptujete ju? Nech sa páči, pán Migalský, máte priestor vyjadriť sa. Chcel by som sa spýtať, či pani Matera by nám mohla povedať, či EPP skutočne by bolo ochotné e, sprostredkovať špeciálnu pomoc, zvláštnu pomoc, pokiaľ ide o demokraciu, v takých krajinách ako je Ukrajina, demokracia v kontexte východného partnerstva. Nech sa páči. Samozrejme, že áno, moja politická skupina sa každý deň zasadzuje o to, aby základné ľudské práva ľudí boli rešpektované všade na svete Myslím si, že kolegovia a kolegyne, ktoré už celé roky pracujú pre parlament oveľa dlhšie ako ja, už jasne dali najavo, akú politiku tento parlament podporuje. Ešte raz by som chcela zdôrazniť, že ja patrím do politickej skupiny EPP a my sme presvedčení Európania a sme takisto presvedčení o potrebe práce tohto parlamentu na svetovej úrovni. Ďakujem pekne. Hovorí pani predsednička, teraz je ďalším na zozname rečníkov pán Hawit. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som podporil to isto, čo povedali moji kolegovia, pokiaľ ide o kontrolu parlamentu a pokiaľ ide o nástroje podpory ľudských práv a demokracie. Chcel by som sa poďakovať aj komisie na dobrú spoluprácu, ktorú máme, pokiaľ ide o obranu ľudských práv musíme zabezpečiť, aby táto spolupráca pokračovala aj do budúcnosti. Kritika, ktorú sme tu zaznamenali, že máme príliš kvalitné projekty a že tieto jednoducho mm, e, nedostali svojim cieľom a že by to mala napraviť práve služba pre vonkajšiu činnosť. To je pravda. Momentálne sa pripravuje, e, pripravujú konkrétne kroky v tomto smere a očakávame, že budú pozitívneho charakteru. Vieme, že tu bude a navýšená požiadavka, pokiaľ ide o financovanie a podporu demokracie. Trváme na to, aby sme tu mali tento fixný percentuálny, percentuálne vyjadrenie. A je pravda, že potrebujeme na toto financovanie viac peniazy. Pokiaľ je nové finančné perspektívy a výhľady, nemôžeme pokračovať bez takýchto právnych predpisov, ktoré potrebujeme už dnes. Ďakujem pekne. Máme tu modrú kartu zo strany pána Deveho, ktorý sa chce spýtať niečo. Rečník nemá mikrofón. Dovolte, aby som sa spýtal otázku. Skutočne respektujem e, znalosti a poznatky pána Havita a to, čo sa mu podarilo dosiahnuť v minulosti. Čiže chcel by som sa spýtať, akým spôsobom uh, vnímame také veci ako je rovnosť a férovosť, ktoré skutočne majú, veľké ľudskú, majú veľkú ľudskú hodnotu. A ako môžeme očakávať od iných kultúr a iných náboženstiev, aby skutočne pochopili konkrétne to, čo chceme povedať. Aby nás nevnímali, že im nejako chceme natlačiť naše, náš svetonázor. Ďakujem pekne. Hovorí pani predsednička, máte 30 sekúnd na odpoveď, pán Howard. 30 sekúnd, aby som odpovedal na takúto otázku, to je skutočne veľká výzva. Odpoveď e, e, je dosť ťažká. Myslím si, že sloboda náboženstva a myslenia je jedno zo základných ľudských práv pre všetkých ľudí, pre všetky náboženstva a pre všetky krajiny na celom svete. Týka sa to všetkých ľudí. Ďakujeme. A teraz má slovo pán Mölcer, a to na minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Rozvojová pomoc je vždy e, nákladná, bohužiaľ vždy aj neúčinná, a dokonca škodlivá, keď že e, veľmi často sa nerešpektujú konkrétne problémy konkrétnej krajiny. Chýba koordinácia, trvalá udržateľnosť celoeurópsky nástroj na rozvojovú pomoc a ľudské práva, nemyslím si, že by niečo zmenil návrh nie je koherentný. Keď malým rolníkom v Afrike dáme e, prostriedky, týmto však súčasne dodáme e, týchto však súčasne zrujnujeme dotovanými agrárnymi produktami, tak nerobíme veľkú pomoc. A nepriamo vlastne nepomáhame týmto krajinám. Rozvojová pomoc e, Číny, ktorými si získava údajne Peking E, suroviny, tak to je konkurencia našej klasickej rozvojovej pomoci. Aj tu si musíme vymyslieť nejaký ďalší ťah. Rozvojové prostriedky e, z tejto spolupráce e, pro, programami iného typu, tými napríklad sa dostávajú do úplne iných utečeneckých projektov a tak ďalej. Ďalší rečník. Ďakujem pani predsednička. Tento parlament žiada to, čo žiada každý parlament vo svete, demokratická kontrola pri vykonávaní politiky. Musíme tu byť vzorom, e, modelom a Lisabonská zmluva, pokiaľ ide náš vplyv, e, je krokom vpred. Je tu veľká väčšina tu v parlamente, ktorá neakceptuje to, aby Rada a komisia sa snažili zatlačiť späť k parlamentnú kontrolu. To je proti zmyslu zmluvy. Nechceme tu mikromanagement, Chceme mať vplyv na politiku a na jej vykonávanie. To je ten obsah, o ktorý tu ide. V iných uliciach, v iných eh, krajinách idú ľudia do ulic, aby presadili svoje otázky. Ale o toto musí ísť boj o demokraciu. Často ide eh, aj prostredníctvom zložitých rokovaní. Samozrejme, každá moc musí byť kontrolovaná čo najdemokratickejšie, maximálnym e, možným spôsobom v Káhire, v Tunisku či kdekoľvek inde, i v, tu v Bruseli. Pán Berman, e, jedna žena v moje, mojom volebnom okresku sa vrátila a, e, a s, ako každý deň domov po tom, čo zavedla do škôlky deti ďalej chodí do najlacnejš- najlacnejšieho supermarketu a toto ráno rovnako ako každý deň je hladná, pretože má veľmi spore, spore raňajky, nemá dostatok chleba a džemu pre celú rodinu. Tu my medzičasom na planete EÚ diskutujeme o finančných nástrojoch, kde hovoríme o 1,1 miliarde eur e, e, z prostriedkov daňových e, poplatníkov smerom do krajín tretieho sveta zredukováva sa dozor a tým pádom sa komisia dostáva k veľkým objemom prostriedkov daňových poplatníkov Británie. Aké pokritectvo e, podporovať týchto ľudí v Afrike, keď tisícky takýchto žien, ako je spomínaná v mojom volebnom okrsku, nemá čo jesť? Ďakujeme a teraz má slovo na minútu pán Kutaš. Ďakujem, pani predsednička. Nuž, nemal by som možno hovoriť o tejto spolupráci kvôli rú, e, rímským zmluvám. Je naozaj veľa e, českých krajín EÚ, e ktoré sa starajú stále o svoje bývalé koloniálne územia, ale my potrebujeme novú, nové spoločenstvo, kde sa rešpektujú ľudské práva, základné slobody. Tieto rozvojové krajiny sú dnes strategickými partnermi únie a preto si myslím, že finančný nástroj pre tieto rozvojové krajiny je dôležitý a eh, ho, spolupráca akademická, environmentálna a hospodárska je dôležitá, takisto bilaterálne obchodovanie prostredníctvom hospodárskych partnerstiev, dialog medzi verejnými a súkromnými zariadeniami, neštátnymi zariadeniami a tak ďalej. Ďakujem. Ďakujeme teraz pán Leichtfried má slovo. Ďakujem pani predsednička. V našom, e, e, bezprost, našej, našej bezprostrednej blízkosti sa tra, e, trasú despotovia. To je dobré. A, e, nie je dobré, keď tí, ktorí by ma, e, nie je dobré podporovať tých, ktorí e, bojujú proti demokracii Mali by sme konať a pomáhať a táto, tá, toto e, by e, sa malo e, zlučovať s našimi hodnotami. Demokracia, právny štát a tak ďalej. Únia, keď pomáha, nesmie len pomáhať, ale hodnotiť aj to, čo nás tak posilnilo, tieto hodnoty. Pre mňa je jasné, že táto pomoc v konečnom dôsledku musí byť de- de- kontrolovaná demokratickým par- parlamentom. Nemôže byť akceptovateľné, že Únia koná a aparát úradníkov to kontroluje. Nie, Únia musí robiť to, čo robí a demokratický parlament musí mať to právo, ktoré parlament e, vždy má kontrolovať. Ďakujeme a teraz sa dostávame k rečníkom v procese KHDI. Ako, prvý, ako prvá má slovo pani Bazesku. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Parlament musí byť rovnoprávny s radou. Vykonávanie strategických rozhodnutí, pokiaľ ide o financovanie vydávania zdrojov finančnými nástrojmi, musí to byť kontrolovateľné. EÚ e musí byť flexibilnejšia a rýchlo zavádzať mechanizmy na rozvoj obchodných vzťahov s partnerskými krajinami în raporturile... Pragmatický prístup zo strany únie pri hospodárskych pomeroch s partnerskými krajinami, to všetko je veľmi významné a sem patrí aj realizovanie finančných nástrojov s krajinami ako napríklad Irak a Turkmenistan. doresc să fac o mențiune prin declarația pokiaľ ide o Nabuko, tak aj tu existuje spoločné vyhlásenie turkmenského a, rumenského prezidenta, kde sa vytvorilo partnerstvo, pokiaľ ide o transport e, plynu a ropy. Takisto ide o prístroje, skúsenosti. Ide tu aj o stabilizáciu a e, znova budovanie e, Iraku. Ďalší rečník. Ďakujem, pani predsedajúca. Nuž, pokiaľ ide o finančné nástroje vy, vyhradené na pomoc e, krajinám tretieho svetu, e, používame určité konkrétne kanály e, prostriedku monopolom a podnikom v našich pôvodných krajinách. Verím, že základnou súčasťou finančných nástrojov by malo byť to, aby sa poskytli sa tieto použili v súlade e, s rozvojovými plámy tých, ktorí chcú tú podporu. Viacerí rečníci spomenuli, že veľmi často financujeme diktátorov a režimy, ktoré sú e, určite nedemokratické. Keď hovoríme o rozvojovej pomoci, najchudobnejších krajín musíme vytvoriť možnosti na ich moderný rozvoj. Ďakujem. Ďakujeme, pán Vajgo. A teraz sa praciame e, k zástupcom komisie. Za komisiu EÚ dostáva slovo pán De Gucht. Ďakujem, pani predsedajúca. Veľmi pozorne som si vypočul početné príspevky Komisia dúfa, že nájdeme riešenie na, pod, na tieto e, podporné nástroje. Musíme však dokázať dobre implementovať tieto finančné nástroje. Dobrá implementácia našich vonkajších akcií by nemala byť nejakým rukojemníkom, ro, e, rozdielom medzi inštitúciami. Treba si zachovať vieryhodnosť vo vzťahu v mnohostrannom svetu, kde sa e, v rámci globálnych vzťahov často stráca relevancia. Komisia je pripravená hľadať rýchle riešenia všetkých problémov. Súčasné nástroje, ktoré sa používajú až do roku 2013, ešte ďalšie dva roky, viacročné stratégie sú považované za implementačné opatrenia potrebné na implementáciu rozpočtu. Takéto opatrenia sú pri, e, súčasťou systému komitológie. Strategické materiály sú dôležité materiály a preto ich vlastnou povahou nie sú vhodné na e, vytváranie záväzných právnych aktov. Súčasné nástroje majú len 2 roky e, trvania a takže zostávajú e, zostáva doplniť len zo pár strategických materiálov. Tento systém teraz zmeniť podľa komisie by vyžadovalo si e, výrazné zmeny a to by trvalo príliš dlho na to, aby sa implementovali a vystvorilo by to základné skreslenia externej pomoci Európskej únie. Európska únia, Európska komisia zapojila parlament do demokratickej kontroly strategických materiálov. Komisia je ochotná posilniť tento proces prostredníctvom e, kontrolných práv pre parlament pre nové nástroje je priskoro povedať, ako budú vyzerať, pretože sú predmetom exe- rozsiahlých konzultácií so zúčastnenými a komisiou. Vychádzajúc z toho, že kritéria vytvorené v článku 290 Lisabonskej zmluvy budú plne rešpektované, jediné, e, sú otvorené možnosti, ako konať delegované e, akty. Komisia však ešte na túto otázku nemá názor. Ďakujem. Ďakujeme pánu komisárovi. Teraz dostávajú ešte raz slovo jednotliví spravodajcovia. Ako prvý má opätovne na dve minúty slovo pán Görens. Chcel by som poďakovať všetkým rečníkom, ktorí vystúpili v rozprave o týchto finančných nástrojov. Predovšetkým tým, ktorí sa vyjadrili k správe, ktorú som na dnešný deň predložil ja. Ehm, Elmar Brock podľa mňa veľmi vhodne vyjadril to, čo, o čo nám tu ide. Že totiž nechceme vôbec eh, ísť eh, s prosbami vždy, keď exekutíva má realizovať základné dohody, ktoré predtým parlament schválil. Chceme mať kontrolu nad tým, ako sa toto realizuje. Chceme nájsť rozumné riešenie, ktoré budeme môcť eh, použiť na sledovanie týchto strategických krokov. O nič iného nám nejde. Za pár slov dovolte ešte k tým, ktorí sa kriticky vyjadrovali k rozvojovej pomoci, ktoré, ktorú poskytujeme týmto krajinám, krajinám, ktoré zdôrazňujú, že ide e, prostriedky E, daňových poplatníkov a že by asi nechceli podporiť tieto rozvojové krajiny. Ja si myslím, že daňoví poplatníci prispievajú do rozpočtu a rozpočet sa používa solidárne. Používa sa na rôzne účely. Rozpočet nám teda umožňuje vynakladať tieto prostriedky na účely, ktoré my schválime. Nám ide o hlavne podporu ľudských práv a demokracie a na to sme vyčlenili dané prostriedky z rozpočtu. Ak sa pozrieme na programy rozvojovej pomice OSN, tak si uvedomíme, že tí, ktorí e, robia viac v oblasti zahraničnej pomoci, sú aj tí zároveň, ktorí vynakladajú viac prostriedkov na solidaritu i vo vnútri svojich krajín. Takže toto nie je v protiklade vynakladať prostriedky na solidaritu mimo svoju krajinu alebo na solidaritu vo vnútri krajiny. Ak nebudeme vynakladať prostriedky smerom k našim zahraničným partnerom, prejaví sa to aj u nás doma. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz znova dostáva pani Lohbiller na dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. Ja si myslím, že pokiaľ ide o delegované akty, tak z rozpravy jasne vyplynulo, prečo to parlament chce. My nechceme mikromanagement, chceme byť e, informovaní, aby sme mohli zodpovedne zaobchádzať s týmto nástrojom a aby sme mohli korigovať prípadné nedostatky, ak to bude potrebné. A keď e, hovoríme o pozícii parlamentu navonok, e, hlavne pokiaľ ide o organizácie pre ľudské práva, tých sa to skrátka môže týkať, keď nedôjde k dohode, dúfam, že k dohode dôjde, ale oni môžu priamo byť negatívne postihnuté, keď nebudú môcť určité projekty implementovať. Takže vás poprosím o pochopenie pre pozíciu Európskeho parlamentu. Nie je to tak, e, že by Európsky parlament trval na niečom, Eh, nelogickom. Často sa hovorí o tom, že sa vydáva mnoho prostriedkov na eh, vývoj smerom k ľudským právom a k demokracii, ale ja konštatujem presný opak. Keď sa pozrieme na tento nástroj pre podporu demokracie a ľudských práv, tak už teraz vidíme, existuje iba od roku 2004, že je relatívne málo finančne vybavený, ale eh, s málom sa dá dosiahnuť veľa, takže nemôžeme paušálne povedať nejaké tvrdenia, lebo sa musíme pozrieť na to, aké aké prínosy prinašajú jednotlivé projekty. Ale len v ojedinelných prípadoch e, niektoré projekty už skrátka nemohli pokračovať. Keď naozaj chceme dosiahnuť to, čo je uvedené v základných hodnotách EÚ, teda aby ľudia mohli mať slobodu prejavu, aby sa nemuseli bať prejaviť svoj názor. V takomto prípade musíme tento nástroj podporovať a tento nástroj je veľmi dobrým doplnením politiky, ktorú realizujeme, keď požadujeme slobodu prejavu od ostatných krajín. E, takže je potrebné tú finančnú pomoc ešte viac navyšiť. Ďakujem, ďakujem pekne pani Lovbile. Teraz dostáva slovo pani Gál. Dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dovolte mi poďakovať sa kolegom, ako aj komisárovi za ich vyjadrenia a pripomienky. A samozrejme, že ďakujem aj za podporu kolegom, ktorí vystúpili v rozprave. Pán Brok to povedal dobre. Povedal, že musíme rozlišovať medzi legislatívnymi a exekutívnymi úlohami a my toto samozrejme nechceme nejako e, zmiešavať. Poslanci, vrátane spravodajcov e, sa viedli v tom zmysle, že parlament musí mať, musí mať právo spolu rozhodovať, pokiaľ ide o prípravu strategických dokumentov, aby tá implementácia potom naozaj mohla byť účinná a aby tie prostriedky boli naozaj použité tam, kde ich je najviac treba. Pokiaľ ide o používanie týchto nástrojov, ja si nemyslím, že by daňoví poplatníci nevnímali dôležitosť eh, týchto finančných nástrojov, že by spochybňovali ich dôležitosť, napríklad nástroj na eh, podporu demokracie, na ochranu životov občanov iných krajín. Ja si myslím, že práve z týchto dôvodov by daňoví poplatníci podporili tieto nástroje. Som pevne presvedčená o tom, že Európsky parlament s Lisabonskou zmluvou dostal nové kompetencie a bolo by naozaj dobré, keby ich rada a komisia teraz uznali, keby boli otvorení naozaj kvalitnému kompromisu, pretože je to v záujme nás všetkých, aby tieto finančné nástroje mohli naozaj fungovať efektívne. A na to je potrebná spolupráca všetkých troch inštitúcií. Ďakujem pekne, pani Galtra, Teraz zostáva slovo pán Mičel. A má teda uh, viac času k dispozícii, pretože tu na úvod nebol. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Prepačte, že som tu nemohol byť na úvod. E, zdržal som sa v doprave. Kolegovia, britskí kolegovia kritizovali situáciu, pokiaľ ide o dôležitosť demokracie a ľudských práv. Keby ľudské práva a demokracia fungovali, pardon, nefungovali v členských štátoch, tak by naše deti nechodili do školy, e, nemali by sme chlieb a lekvár ani v Británii, ani v iných členských štátoch. E, takže um, musíme sa starať o demokraciu nielen u nás, ale aj v zahraničí. Nielen demokracia a ľudské práva. 22 tisíc detí každý deň zomrie dennodenne. denne len nedaleko od e, tejto budovy letecky. Keď si to bolo 34 tisíc, teraz je to už len 22 tisíc práve vďaka e, nástroju pre demokraciu a ľudské práva, vďaka iným nástrojom, ktoré Európska únia vytvorila. Takže e, prosím, nedávajme toto nejako do kontrastu. Naše deti a deti, ktoré zomierajú celosvetovo, my sa musíme postarať o všetkých ide o implementáciu formou delegovaných aktov. A ja navrhujem, aby sme zachovali pozíciu z prvého čítania. Predložili sme všetky pozmeňovacie návrhy znova, rada ich e, neprijala. Ide o otázku e, principiálneho charakteru pre budúcnosť eh, medzi inštitucionálnych vzťahov v oblasti externých aktivít, uh, Európsky e, parlament, e, e, jeho návrhy sa netýkajú podstavy, podstaty DCI a iných nástrojov. Ide nám o uplatňovanie zmluvy a práva. Ide nám o ochranu demokratických právomocí Európskeho parlamentu, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy. Ako spoluzakonodárca musíme mať možnosť na rovnakej pozícii ako rada kontrolovať príjmanie strategických rozhodnutí, pokiaľ ide o vydávanie rozvojovej pomoci. Koľko, kde a akým spôsobom spôsobom. Z technického hľadiska pozmaňovacie návrhy umožňujú, aby určité pri rozhodnutia prijaté komisiou boli uznané ako delegované akty podľa článku 9, 290 o fungovaní Európskej únie. Takto by obaja zákonodarcovia mali e, možnosť e, namietať e, proti návrhom komisie, ktoré nedržiavajú um, podmienky stanovené v legislatíve. E, teda keď komisia pripraví nejaké programy, tak musí rešpektovať poznámky zo strany parlamentu. Nede o nejaký mikromanagement, pokiaľ ide o jednotlivé programy alebo projekty. Nie, nám ide o strategické dokumenty, aby tieto mohol Európsky parlament kontrolovať, pokiaľ ide o sektorálne priority a o pridelovanie fondov, prostriedkov. Všetky tieto pozmeňovacie návrhy už boli súčasťou stanoviska Európskeho parlamentu v prvom čítaní, ktoré 24. oktobra minulého roka bolo veľkou väčšinou schválené, ale rada zmietla všetky tieto pozmeňovacie návrhy o delegovaných aktoch a demokratickej tej kontrole zostala bez toho, že by navrhla nejaké alternatívne riešenie, ktoré by uspokojilo požiadavky parlamentu. Žiaľ, počas tých mesiacov, ktoré už odtedy uplynuli, je to takmer rok, odkedy sme otvorili vo výbore túto otázku, že medzištátne dohody nedosiahli, rozhovory nedosiahli žiaden pokrok a ja vás môžem ubezpečiť, že sme sa naozaj snažili zo všetkých e, síl v rokovaniach s radou a s komisiou. Tieto, tieto rokovania však žiaľ e, začali len vo februári tohto roka, prebehli e, tri e, oficiálne a viacero neoficiálnych stretnutí, ale pokiaľ ide o delegované akty, nedošlo k žiadnemu zbliženiu stanovisk. Komisia koncom minulého roka prišla s kompromisným návrhom a parlament naň okamžite reagoval proti návrhom, ale e, rada to absolútne neprijala. E, máme pocit, členské štáty vôbec e, nedostali toto naše posolstvo, tento náš dokument. Nož, ja, mňa mrzí uh, tento prístup zo strany Rady a komisia. Parlament trvá na svojom stanovisku, pretože uh, naše argumenty sú právne podložené. Stratégia, viacročné plány uh, v rámci DCI splňajú kritéria na uplatňovanie postupu delegovaných aktov. A tieto kritériá, ktoré sa uvádzajú v článku 290, sú povinné, ak sú splnené. Rada a parlament musia mať právo veta. Nejde o otázku nejakého politického vydierania, nejakých špeciálnych úprav. E, je to právna povinnosť vyplývajúca zo zmluvy. Politicky nás podporuje aj konferencia predsedov, dvakrát o tom rozhodovala. E, tento mesiac napríklad, že všetky témy e, že rokovania by mali trvať na uplatňovaní postupu delegovaných aktov, pokiaľ ide o výber cieľov, priorít a pokiaľ ide o pridelovanie finančných prostriedkov. Tiež máme spoločnú líniu v rámci výborov ANTE a AFET. Spravodajcovia, ktorí zodpovedajú za tieto eh, témy, sú si zajedno. A hm, ich prístup je taký istý ako môj. Všetky pozmeňovacie návrhy týkajúce sa delegovaných aktov z prvého čítania by mali byť znovu predložené v druhom čítaní. Naše stanovisko je jasné, logické, v plnej uh, miere v súlade s legislatívou. My nechceme, aby naša úloha za bola ignorovaná. Zavedenie nového postupu je tiež v záujme príjemcov týchto finančných nástrojov. Parlament by mohol zohrávať efektívnejšie svoju úlohu kontrolora, mohol by zabezpečiť, aby sa prostriedky e, vydávali na tie ciele, ktoré sú stanovené v zmluve na rozvojovú spoluprácu Európskej únie, pokiaľ ide o znižovanie a absolútne vykorenenie choroby. 22 tisíc osôb, detí by nemuselo dennodenne zomierať a my e, požadujeme e, právo rozhodovať o týchto otázkach. Ďakujem pani predsedníčka predsednička. Ďakujem pekne, pán Mitchell. Mali ste viac rečníckého času, keďže ste spravodajca a keďže ste tu na úvod e, neboli, tak ste mali viac času na záver. Máme tu otázku s modrou kartou. Pán Deva, akceptujete, pán Mitchell, túto otázku? Pán Deva, máte 30 sekúnd. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja som sa len chcel spýtať pána Mičela, či so mnou súhlasí v tom, že v roku 2005 Európsky parlament sa vzdal 14 oblastí spolurozhodovania o týchto finančných nástrojoch. Čiže čo sa teraz snažíme urobiť, je e, nejaké vrátenie časti z nich, pretože my nemáme právo kontrolovať určité otázky, takže by ma zaujímalo, čo si o tom myslí pán Mičel. Ďakujem. Pán Mičel, 30 sekúnd na odpoveď. Bez mikrofonu. Áno, áno, súhlasím s pánom Devom, že sme určité naše práva e, sa ich vzdali. Ja som bol spravodajcom pre nástroj rozvojovej spolupráce a dva a pol roka nám trvalo, kým sme sa na ňom dohodli, e, pretože sme sa nechceli vzdať určitých kľúčových e, jadrových práv parlamentu, ale na záver sme museli prijať kompromis. Bola tu dohoda medzi inštitúciami, parlament, rada a parlament v tom zmysle, že výbor pre e, rozvoj bude mať právo kontroly, pokiaľ ide o DCI a že budeme vlastne mať skupiny na takúto kontrolu. Takže toto je duch tej e, dohody a myslím, že by sme ho mali dodržiavať. Ďakujem pekne. Teraz ako posledný rečník v tejto rozpráve dostáva slovo pán Šolc na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Áno, pán de Gucht, máte pravdu, že zvonka tuto, tieto naše spory nechápu, prečo sa nevieme dohodnúť. Uh, už rada tu dnes vôbec ani nie je zastúpená. To ma naozaj uh, mrzí, pretože to uh, nenecháva tušiť nič dobrého v druhom čítaní. Uh, takže musíme si položiť otázku, prečo, uh, prečo princíp v, stanovený v zmluve nie je uznávaný. A pán Brok e, to veľmi dobre predniesol, že tu ide konkrétne iba o to, aby sme mali možnosti, možnosti namietať keď to bude potrebné, napríklad jadročné plánovanie komisie, ja som povedný za nástroj ICI a v, tu sa hovorí o stratégii Global Europe a nevychádza sa z nariadenia a tam e, sa e, používa zastaralý jazyk, hospodárska kríza a tak ďalej, že presadením e, týchto, tohto nástroja by sa mali by sa mali e, riešiť e, finančné a hospodárske problémy EÚ, že sa má uľahčiť prístup európskym podnikom e, na zahraničné trhy, ale veď toto predsa nie je účel, za ktorým bol tento nástroj naplánovaný. ICI by podľa nás mal byť moderným nástrojom spolupráce, programom a nemalo by to byť nejaký ofenzívny nástroj na invadovanie cudzích trhov. Krajiny Ázie nie sú junior partners, teda um, nejakými podradenými partnermi mm, a nemá nám vôbec ísť o prístup EÚ k tamoším zdrojom. Taktiež vývoj v Magrebe a na Blízkom východe poukazuje na to, e, že e, musíme našu politiku úplne priemyslieť. Ja teda dúfam, že e, to nariadenie bude do budúcna dobrým základom a že nám umožní spolupracovať s tretimi krajinami na rovnakej úrovni ako rovnoprávni partneri v záujme všetkých občanov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Šolc. Drahé kolegyne, drahí kolegovia, spoločná rozprava je týmto uzavretá. Hlasovať sa bude o 11.30 dnes.